Thank you, welcome to this, uh... Vítajte na tomto dnešnom spojenom stretnutí. Rád by som vás informoval predtým, ako sa dostaneme do pracovného programu, že máme tlmočenie do všetkých jazykov s výnimkou danštiny a malčiny. Rád by som predstavil doktorka Aša Rozmigirova, Migrovu, ktorá je zástupkyňou generálneho tajomníka OSN. Bola u nás, u nás už trikrát v našom parlamente, dvakrát, toto je ten tretí raz. A je tu pri príležitosti zahájenia výročnej, vydania výročnej správy Európskej únie OSN. Vidíte, E, to teraz, máte to pred sebou, je to vlastne prejav našej spolupráce. Doktorka Migirová začala, má doktorát z práva a bola aktívna aj v akademickom živote. Potom Ehm, mala ehm, veľmi zodpovedné funkcie vo svojej krajine ako štátna tajomnička pre rozvoj a zahraničné veci a potom ehm, nastúpila do tejto funkcie zástupkynia generálneho tajomníka v roku 1997 a je to tretia osoba na tomto poste. Rád by som vás informoval, že delegácia výboru pre zahraničné veci a rozvoj pôjde do New Yorku v polovici novembra a myslím, že toto bude dobrá príležitosť pokračovať v našom dialogu, ktorý e, tu máme aj dnes. A rád by som povedal, že toto je veľmi dobrá príležitosť, aby sme ďalej e, podporovali záležitosti OSN v našom parlamente a podporovali spoluprácu s našimi výbormi o globálnych veciach. E, toto je spoločné stretnutie výborov, e, environmentálneho výboru e, pre rodovú rovnosť, ženského výboru, výboru pre rozvoj a podobne. A tu by som rád privítal našich kolegov. Myslím, že viete, že toto je príležitosť e, oceniť dôležitosť, ktorú prikladáme spolupráci e, OSN a našej inštitúcie. Je to štvrtý krát, kedy sa zverejnila správa. A ako som povedal, toto je ďalší dôkaz prehlbenia našej medziinštitucionálnej spolupráce našich dvoch organizácií. A Teraz by som požiadal doktorku Migirovu, aby sa ujela slova a aby prešla k svojej prezentácii a potom uh, uh, moja kolegyňa pani Žoli na ňu nadviaže. Ak budú nejaké otázky, tak samozrejme na ne odpovieme. Mali by sme skončiť naše stretnutie okolo 7 hodiny, takže prispôsobte sa tomuto časovému harmonogramu. Ďakujem. A teraz, doktorka Migrova máte slovo. Ďakujem pekne. Páni Žoli, pán predseda výboru pre rozvoj, pán Pašu, e, podpredseda e, výboru pre zahraničné veci, vážení členovia Európskeho parlamentu. Ako pán Pašu už povedal, toto je moja tretia návšteva v Európskom parlamente, odkedy som sa stala zástupkyňou generálneho tajomníka v roku 2007. Vítam túto príležitosť, e, aby som sa obrátila na tieto dva výbory, e, ktoré sú prepojením troch e, pilierov s prácou OSN, teda rozvoj, mier a bezpečnosť a ľudské práva. A tiež chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakovala predsedom, predsedovi za to, že ma pozval a vyjadrila svoje ocenenie členom výborov a tým členom, ostatným výborom, ktorí sú dnes tu, ktorých práca je kľúčová pre OSN, vrátanie životné prostredie, ľudské, e, teda práva žien, rozpočtová kontrola a rodová rovnosť. E, vážení členovia parlamentu, Európa bola vždy silným advokátom medzinárodných riešení, medzinárodných problémov a globálny rámec, kde všetky krajiny majú čo povedať v, identifikácii primeraných riešení. Európska únia opakovane zopakovala svoj záväzok budovať efektívnu multilaterálnu spoluprácu so silnými OSN a e, takisto aj svoju zaangažovanosť, pokiaľ ide o finančné a politické otázky. Dnešná hospodárska kríza postihuje vašu volebnú obec, má to silný dopad na rozvojové krajiny a krajiny, ktoré sú e, v prechode medzi týmito systémami. Uh, Zvyšuje to e, tlak na, vývoj, na vývoz. E, takisto africká ekonomika e, táto kríza ju stála 251 miliard dolárov. Táto kríza takisto zhoršila klimatické zmeny a potravinovú krízu. Ehm, mileniové rozvojové ciele sú teraz ohrozené a generálny tajomník e, vo svojej správe hovoril, že asi 55 až 90 miliónov ľudí žijú v extrémnej chudobe alebo budú v nej žiť koncom tohto roka. Počet e, ľudí, ktorí hľadujú, presahuje 1 miliardu. Dôsledky e, horšieho prístupu k potravinách, zdraviu a vzdelávaniu bude mať vplyv na mnohých ľudí počas výšku ich života. Minulý mesiac e, som vydal správu o Task for NDG a mm, odporúčam, aby ste si prečítali e, odporúčania, ktoré sa týkajú práve týchto oblastí. Teraz nie je čas, aby sme e, znížili našu pomoc rozvojovým krajinám. Súčasná kríza ukazuje veľmi silne, že globálne komodity nie sú luxusom, ale nevyhnutnosťou a musí tu byť medzinárodná rovnováha, pokrok v ľudskom rozvoji a, to v tých najrozvinutejších krajinách. Viac ako kedykoľvek predtým musíme posilniť multilateralizmus tam, kde sa bremeno e, e, delí a kde sa delíme aj po, e, o intervencie musíme čeliť výzvam v tomto pokračujúcom procese reforiem. Profesionalizovali sme náš systém administratívy a spravodlivosti a zvý, musíme zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť e, v týchto oblastiach. Nové plánovacie systémy pre podnikanie zvýšia efektívnosť a poskytnú lepšie informácie členským krajinám a verejnosti. Tiež e, e, dávame do centra e, našich záujom, záujmom rovno, rovnováhu pokiaľ ide o rodovú rovnosť, toto bude dobrá platforma, aby sme podporovali práva žien. Dámy a páni, dovolte mi tiež povedať niekoľko slov ohľadom iniciatívy, ktorá bola zahájená v roku 2007 na zvýšenie súdržnosti a maximalizovania nášho dopadu. Tu sú partnerské vlády, donory a krajiny v rámci OSN, ktorí majú novú energiu a sú zamerané rovnakým cieľom. Podporujeme e, pilotné pomocné programy e, v krajinách, ktoré sa dohodli na týchto reformách a chceme, aby pokračovali v týchto exper- experimentov. Delivery one vlastne zvyšuje rýchlosť týchto procesov a ukazuje, že tento systém OSN je koherentný Správy, ktoré pripravujú vlády a týmy z krajín OSN hovoria o sľubných výsledkoch. Najdôležitejšie pilotné krajiny e, boli svetkami silného e, vodcovstva a vlastníctva prostredníctvom pilotných krajín a v mnohých iných ďalších krajinách v rámci tohto programu vidíme väčšiu súdržnosť a zacielenie sa programu. Tieto krajiny OSN e, reagujú efektívnejšie na požiadavky vlády, E, dosahujú výsledky a hovoria jedným hlasom, pokiaľ ide o dôležité politické otázky. Viaceré pilotné krajiny tiež e, ukazujú to, ako spoločný rozpočtový rámec môže posilniť transparentnosť a tiež e, predvídateľnosť zdrojov. Mechanizmus jedného fondu pomáha zharmonizovať zdroje a takisto podávanie správ, a takisto sa znižujú náklady na transakcie, okrem toho koordinačný systém, ktorý je sa e, prehlbil a je aj zvýšená jeho zodpovednosť. Teraz e, sa začína vyhodnocovanie prínosu jednotlivých krajín Generálne zhromaždenie tiež požiadalo každých, e, všetkých členov, aby individuálne vyhodnotili svoj prínos. Teraz pracujeme v rámci systému OSN s podporou skupiny OSN pre vyhodnocovanie a skupiny pre rozvoj. Dnešné výzvy umožňujú našu spoluprácu s Európskou úniou a robia z nej ešte dôležitejšiu. Naša spolupráca je rozsiahla, týka sa koordinácie mierových jednotiek a tiež preventívnych opatrení. Okrem toho si vymieňame najlepšie postupy v oblasti riadenia, školenia pracovníkov, ďalej financovania rozvojových eh, zásahov OSN a tiež v oblasti iných politík správu, ktorú vám dnes predstavujem, ktorá sa sústreďuje na obnovu nádeje a na vybudovávanie nových životov e, chce podporiť partnerstvo krajinami, ktoré sa spametávajú z krízy, a či už ide o krajiny, ktoré sa ocitli v problémoch v dôsledku prírodnej katastrofy alebo v dôsledku pôsobenia človeka. Takáto pomoc krajinám si vyžaduje obrovské zdroje. Táto správa uvádza niektoré kľúčové výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a tiež prečo sa nám ich podarilo dosiahnuť. Dovolte, aby som uviedla niekoľko týchto výsledkov Európska komisia sponzorovala zásahy OSN na podporu fyzickej bezpečnosti tým, že odstránila našľapné míny, tiež z, znemožnila využívanie zbraní a pomohla rizikovým skupinám. Pomohli sme spoločne e, bývalým bojovníkom, aby sa vrátili do svojich e, bežných pôvodných životov, aby sa vyrovnali so svojou minulosťou, aby sa vrátili do svojho spoločenstva. Komisia poskytuje spoločne s OSN aj stravu, aj e, ubytovanie miliónom ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii a v krajinách, kde štát neposkytuje žiadnu pomoc. Chceme vytvárať pracovné miesta, sústreďujeme sa na systémy skorého varovania, ktoré veľmi výrazne zvyšujú schopnosť vlád týchto štátov, aby zabraňovali takýmto katastrofám. Sústredujeme sa na otázky životného prostredia, riadenie prírodných zdrojov pre krajiny, ktoré sa spamätávajú z krízy a pre nie je to tiež jedna z priorít. Okrem toho sa zameriavame aj na vytváranie občianstva v týchto krajinách. Naše úsilie, ktoré sa sústreďuje na znovu navrátenie systému právneho štátu v týchto krajinách e, sa snaží dosiahnuť konkrétne výsledky a dosahujeme už výsledky v miere takmer dem, plne demokratizovaných spoločností. Je to v súlade so zásadou OSN nestrannosti a vďaka tomu môžeme postupovať aj v otázkach, ktoré sú politicky citlivé. Spoločne sme boli svetkami volieb v Afganistane a tiež v, západných, v krajinách západnej Afriky. Podporovali sme tri kola volie v Iraku počas piatich rokov. Správa nechce nejakým spôsobom minimalizovať ťažkosti, v ktorých sa ositli tieto krajiny, pri tom, ako sa chcú spamätať z krízy medzinárodná podpora nie je vždy rozhodujúca vo vytváraní a zachovaní stability, ale naše partnerstvo umožnilo zlepšiť životy tých, týmto ľuďom a zlepšiť ich vyhliadky pre budúcnosť. A to aj v prípadoch, kde celková bezpečnostná situácia sa veľmi výrazne nezlepšila. Správa okrem toho tiež e, zdôrazňuje naše spoločné úsilie nie len nahradiť to, čo sa stratilo, ale tiež riešiť a predchádzať problémom v oblasti napríklad nerovnosti. V Pakistane sa zvyšuje podiel dievčat v školách a vďaka tomu e, je lepšie zastúpené sú lepšie zastúpené všetky vrstvy spoločnosti v školách a to prispieva k lepšiemu vývoju celej spoločnosti. Naše partnerstvo sa zakladá na tom, že úloha medzinárodného spoločenstva spočíva v podpore národných aktérov, aby prevzali svoje vlastné úlohy v oblasti rozvoja čo najskôr. Pomáhame im vybudovať tzv. infraštruktúry, ktoré napomáhajú mieru. To znamená, že to sú schopnosti, ktoré sú aj na strane vlády, aj na strane občianskej spoločnosti No a správa ešte uvádza aj nezávislú štúdiu, vyhodnocovaciu štúdiu, ktorá sa uskutočnila v roku 2005 pod zaštitou OSN. Toto vyhodnocovanie uvádza, že komisia poskytla pomoc v oblastiach, kde to bolo najnutnejšie potrebné, najmä v krízových regiónoch. Okrem toho správa uvádza, že komisia prijala dialog z OSN v oblasti politiky jednotlivých vlád v týchto štátoch. Spoločne sa snažíme riešiť tieto krízy aj potom, keď sa pozornosť médií už neupriamuje na tieto krajiny. Chceme poďakovať Európskej komisii za to, ako výrazne podporuje naše úsilie v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci vo viac ako 100 krajinách. Pripisujeme veľmi veľký veľký význam nášmu spoločnému úsiliu na ochranu ľudských práv, ochrane zraniteľných skupín, na posilnenie vlád týchto štátov a pomoc v oblasti vzdelávania, zabezpečenia pitnej vody a sanitárnych zariadení. Je našou úlohou, aby sme sa oboznámili s týmto úsilím a aj vašou, páni poslanci, oboznámte sa s podrobnosťami tejto spolupráce Oboznámte sa s spoluprácou Európskej komisie a OSN. Som si istá, že budete potešení, keď sa presvedčíte, aké výsledky sme už dosiahli. A celkom iste budete eh, schopní predložiť ďalej aj návrhy na ďalšie prehlbenie tejto spolupráce. Ďakujem. Merci, doktor. Ďakujem pekne, pani doktorka, za váš príspevok. A teraz dám slovo členom parlamentu, ktorí si to želajú. Pani Kretu požiadala o slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne za to, že ste prišli do Bruselu a ďakujeme za túto prezentáciu. Moja otázka sa týka MDG. Bolo tu veľký pokrok od toho jeho posledného obdobia, kedy sme sa snažili e, odstrániť chudobu, ale táto otázka sa týka finančnej krízy, či je tu teda e, stratégia pre nové priority mileniových rozvojových cieľov a tiež e, aké ostatné nástroje prostredníctvom ktorých môže E, môžeme pomôcť krajinám v rozvoji týchto cieľov. Mám teraz na mysli 0,7 HDP. Ako je možné, e, ako môže teda OSN prinútiť krajiny, aby dodržiavali tento záväzok a tiež pokiaľ ide o zmocňovanie ženy, žien, pretože ste boli ministrom pre, ministerkou pre rodovú rovnosť v oblasti budovania mieru. Chcela by som sa spýtať, či vidíte ako reálne, že e, niektorí vyslanci alebo e, členovia takýchto misí v riadecich funkciách, či to môžu byť ženy podľa vás. Pán Prody, máte slovo? Grazie, presidente. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ďakujem pani Migiro za vašu informáciu aj za vypracovanie správy. Myslím, že sa nachádzame vo veľmi významnom momente dnes. Vidíme tú potrebu v toľkých oblastiach, kde je potrebná akási celosvetová vláda A tiež je potrebná reforma Organizácie spojených národov a táto reforma by mala ísť práve týmto smerom. Hovorím o tej nevyhnutnosti dohody o disciplíne napríklad emisie skleníkových plynov na tejto téme by sme sa mali dohodnúť v Kodani. V prípade, že by sa táto dohoda dosiahla, mala by to byť globálna dohoda a tam by sa mala uznať aj vzájomná závislosť jednotlivých krajín. Mali by sme tiež uznať potrebu spoločnej disciplíny, spoločného riadeniu, riadenia takejto disciplíny, čo by znamenalo začiatok novej svetovej správy, svetového riadenia. Tento váš kontakt s Európskou úniou je veľmi dôležitý, pretože Európska únia v niektorých svojich aspektoch je už akýmsi experimentom nadnárodnej vlády, nadnárodného vládnutia. Preto je to e, veľmi dôležité aj podľa, ma, podľa mňa pre vývoj OSN smerom e, k takej celosvetovej autorite či orgánu. Táto reforma by mala samozrejme zaručiť, aby OSN spadali pod demokratickú kontrolu, pod kontrolu nielen štátov, ale aj národov, E, podľa mňa je táto spolupráca veľmi pozitívna, ale táto potreba sa musí prejaviť tým, že sa bude e, vyvíjať smerom k medzinárodnej spolupráci, ktorá bude intenzívnejšia, ktorá e, prehlbí naše vzájomné vzťahy a ktorá vzájomne prehlbia aj našu vzájomnú dôveru. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, tam pá, pán Kajzel Drtel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme aj za vaše vystúpenie, pani Migiro. Viem, že spolupráca medzi Európskou úniou E, ako celku a OSN funguje veľmi dobre. Viem to co svoje vlastné skúsenosti a v jednotlivých krajinách, v Angole, vo východnom Timore alebo v Latinskej Amerike. Táto spolupráca sa prejavuje. Ja sa chcem opýtať, ako vnímate vy spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, majú, ktoré majú samostatnú rozvojovú politiku a často podľa mňa nie je táto politika a ich stanovisko dostatočne koordinované s celkovým stanoviskom Európskej únie a ako vyhodnocujete činnosť ďalších štátov mimo EÚ v v rámci pomoci rozvojovým krajinám. Viem, že vo východnom Timore pôsobí mnoho rôznych e, organizácií po nedávnych voľbách a, a nebolo už koordinované vôbec nič. Práve naopak dôležité procesy zamerané na reštrukturalizáciu v tejto krajine boli v podstate narúšané. Vidíte nejakú možnosť, aby OSN spoločne s komisiou EÚ v budúcnosti nejako lepšie mohla koordinovať eh, túto pomoc? Ďakujem. Monsieur Salafranca. Ďakujem. Ďakujem, pán Salafranca, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcel privítať pani zástupkyňu generálneho tajomníka OSN. Myslím, že je veľmi užitočné a dobré, že je tu dnes medzi nami a je veľmi vhodné, aby kontakty medzi generálnym sekretariatom OSN a našim výborom sa rozvíjali pravidelným spôsobom a preto veľmi vítam vašu návštevu. Táto vynikajúca správa, kde sú veľmi podrobné informácie aj o vzťahoch členských štátoch ESN a OSN aj o vzťahoch s EÚ. Tam veľmi jasným spôsobom vidíme, ako naše členské štáty EÚ prispievajú k práci OSN a aké je aj pôsobenie rozpočtu EÚ na tieto aktivity. Tak ako predrečník, a ja som bol šéfom pozorovateľskej misie e, v rôznych e, voľbách, v rôznych krajinách, napríklad v Afganistane, v Libanone, aj v iných krajinách a tam bola skutočne vždy vynikajúca spolupráca s OSN. Ale okrem konkrétnych projektov a sektorov spolupráce by som rád využil vašu príležitosť dnes tu a tiež vaše skúsenosti z medzinárodnej kariéry, aby ste nám povedali, niekoľko slov o tom, v akom stave je reforma systému OSN. Všetci vieme, že od zakladajúcej charty z OSN aj inštitúcie OSN sa výrazným spôsobom zmenili. Neviem, či sa strojnásobil, ale ten zakladajúci počet členov už máme 190 aj niekoľko eh, členských štátov OSN a myslím, že E, v duchu tiež pádu koloniálnych režimov. Aj to e, zmenilo istým spôsobom vokáciu a fungovanie organizáciu OSN. A preto by som rád vedel, v akom stave je tento projekt reformy tých dvoch základných orgánov, tej Bezpečnostnej rady OSN. Myslím, že samotné okolnosti zrodu OSN a duch práva VETA stálych členov Rady bezpečnosti. Toto všetko by sa malo adaptovať na nové okolnosti a potom valné zhromaždenie, e, v akom stave sú práce vzhľadom na túto reformu, keďže chceme ten užitočný multilateralizmus, ktorý má priniesť konkrétne akty a kroky pokiaľ ide o tú konkrétnu spoluprácu, ako sme už hovorili, ktorá dobre funguje, ale ja by som detailnejšie chcel vedieť, ako vy z vašej privilegovanej pozície vidíte situáciu v reforme OSN. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nech sa páči. Pani Migiro, mohli by ste odpovedať na toto prvé kolo otázok a potom budeme pokračovať ďalších. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Rada by som uh, tiež poďakovala všetkým poslancom za to, že nás tu tak uh, srdečne privítali. Mm, s prvou otázkou tam som trochu mala problém so slúchadlami, ale môj kolega mi teraz pripomenul, o čom bola tá prvá otázka, síce aké nástroje má OSN k dispozícii, aby primela členské štáty, aby vyčlením 0,7 HDP na rozvojové ciele milénia. Rada by som povedala, že za každým, keď generálny tajomník mal možnosť sa nejakým spôsobom spojiť s medzinárodným spoločenstvom, buď vo forme G8 alebo G20, vyzval krajiny, aby sa naďalej sústredovali na tieto rozvojové ciele milénia, pretože naďalej je to ten najopornejší bod, ktorý máme z hľadiska rozvoja krajiny, ktoré sa podielajú na tomto úsilí na úrovni 0,7 Niektoré už dokonca prešli nad túto hranicu. My sa však snažíme naďalej pracovať s krajinami, aby sa snažili navýšiť rozvojovú pomoc, ale aby tiež poskytovali, aby sa podielali na programoch, ktoré sú uzavreté. Montreal, Ozignon a tak ďalej. Chceme toto úsilie naďalej podporovať. Vieme, že celý svet sa ocitol teraz v kríze, ale veríme, že sa nám nepodarí z nej spamätať, ak nebudeme podporovať rozvoj a ostatné piliere fungovania OSN. Pokiaľ ide o rodové otázky, generálny tajomník venuje veľmi veľkú pozornosť tomu, aby vymenovával ženy do vysokých funkcií, odkedy je vo svojej funkcii. Zaznamenali sme 40 navýšenie podielu žien v týchto funkciách. Máme zhruba 9 e, žien naviac v týchto funkciách. Niektoré dokonca poprvýkrát napríklad. Máme poprvýkrát e, post e, komisára pre právne otázky, máme potom post DSF, potom máme na úrovni Um, agentúry pre rozvoľbu pomocou OSN. Máme tiež zastupkyniu ženu, ďalej na ďalšej významnej funkcii je zastupkynia z Liberie a generálny tajomník chce naďalej prejavovať úsilie v tomto smere. Okrem toho chceme vymenovať ženu za zastupkyňu, jednu zo zastupkyn generálneho tajomníka. Chceme tiež vyzvať členské štáty aby naďalej sa snažili vyzývať generálneho tajomníka, aby vytvoril nejaký post, e, nejakú funkciu, ktorá sa bude zaoberať práve týmto rovnoberným zastúpením oboch pohlaví e, vo vedúcich funkciách. E, ďalšia otázka tá sa týkala svetového riadenia a súhlasíme s tým, čo povedal pán poslanec, že je potrebné dosiahnuť takéto spoločné riadenie, ktoré umožní vyrovnať sa s krízami, ktorým čelíme. Snažíme sa pôsobiť aj na úrovni reformy OSN, ale samotná reforma je teraz v rukách generálneho tajomníka. Rada by som sa teraz vyjadrila k otázke, ktorá sa týkala reformy Bezpečnostnej rady. Táto reforma je teraz na strane členských štátov. Po forme pracovnej skupiny teraz rokujú o tejto reforme Bezpečnostnej rady a súčasný predseda generálneho zhromaždenia nedávno znovu zdôraznil svoju ochotu, aby sa dosiahol nejaký pokrok v tomto smere. Niektoré členské štáty hovoria o tom, že sa bezpečnostná rada rozšíri bez toho, aby sa e, zmenil súčasný systém pre využívanie práva veto. E, Ďalej sú tu aj iné návrhy na zmenu tohto využívania práva veto. Ešte je to všetko otvorené. Reforma, ktorú sme predložili v predbežnej podobe, nám umožní harmonizovať zmluvy a to bude znamenať, že naši zamestnanci budú mať takmer rovnaké, všetci rovnaké pracovné podmienky. Okrem toho sme spolupracovali s ostatnými aktérmi, aby sme bojovali aj proti klimatickým zmenám práve v rámci štruktúry OSN, pretože si uvedomujeme, že iba takýmto spôsobom sa nám podarí vyrovnať sa s týmito výzvami a zatiaľ sa nám to darí. Dostali sme sa teraz do situácie, kde sa prijavuje väčšia politická vôľa a väčšia pozornosť sa venuje klimatickým zmenám, ale isté, že je to naďalej nepochybné, že sa musíme aj naďalej snažiť, aby sme dosiahli dohodu o globálnom riadení v oblasti klimatických zmien. Vieme, že Európska únia eh, spolupracuje s ďalšími krajinami, ktoré sa zaviazali znížiť svoje emisie a to je dôležité, ale otázka prispôsobenia sa a zmiernenia klimatických zmien aj to budú kľúčové otázky v prípade dosah- snahy o dosiahnutie dohody. Ďalej tu odznela otázka, ktorá sa týkala spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi, ak som to správne pochopila. Pracujeme teraz v rámci dohody o spolupráci medzi EÚ a OSN, ale keď sa ukáže, že je možnosť využívať viac výhod z tejto koordinácie a v rámci riadenia zdrojov v pôsobnosti tejto dohody, budeme sa o to snažiť. Práve mi môj kolega pripomína, som za to veľmi vďačná, že máme aj Európsky etický kódex, ktorý spolu pripravila Európska komisia. Je to dôležitý krok eh, na našej spoločnej ceste, ale musíme zase ešte ďalej a presne zadefinovať, eh, kto má aké povinnosti a ako môžeme uskutočniť programy, ktoré budú mať eh, ešte väčší a lepší vplyv na využívanie zdrojov a na lepšie riešenie problémov v tých prioritných oblastiach. Uh, Ďalej, pokiaľ ide o otázku reformy OSN, okrem Bezpečnostnej rady, ktorej som sa už vyjadrila, sa nám zatiaľ podarilo posilniť prácu sekretariátu z hľadiska zamestnancov sa sprísnili podmienky v pracovných zmluvách, ale tiež sa nám podarilo zaviesť lepšie mechanizmy zodpovednosti. To znamená, že naša práca bude efektívnejšia a budeme po väčšej miere zodpovední za lepšie využívanie zdrojov, ktoré máme k dispozícii na vykonávanie nášho mandátu. Na politickej úrovni oddelenie pre politické otázky dostalo posilnené právomoci, aby sme zabezpečili, že nebudeme riešiť len obnovu po kríze, ale chceme posilniť naše inštitúcie, aby zabraňovali konfliktom pred ich vypuknutím. Okrem toho pracujeme spoločne v otázkach bezpečnosti potravín, boja proti hladu, a takýmto spôsobom chceme posilniť OSN ako multilaterálnu inštitúciu a chceme vybudovať to, čo sa dnes vníma ako nový multilateralizmus, tak, aby bola Európska únia novým centrom globálneho pôsobenia v tomto smere. Ešte je tu veľa členov Európskeho parlamentu, ktorí požiadali o slovo. Obmedzím váš rečnícky čas na jednu minútu. Pán Tanok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, doktor Kamigirová. Všetci chceme bojovať proti klimatickým zmenám, ale realita e, v teréne niekedy hovorí, že prechodná zodpovednosť si vyžaduje amnestie a dohody o imunite, aby sme e, zefektívnili e, moc OSN, ale si stanovilo nové normy, Eh, prezident Bašír v Súdane eh, v rezolúcii OSN, tu sa to odrazili. Eh, nemôžeme toto presadzovať, čiže tá medzinárodná trestná jurisdikcia proti vojnovým zločinám. Čo sa dosiahlo v realite? Čo sa dosiahlo v praxi? Ďakujem pekne, pani Andrikien. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani zástupkyňa Ráda by som vás požiadala o komentár k veľmi, dôle- k veľmi citlivej otázke a ide o prevenciu konfliktov v Gruzínsku. Je to smutné, ako my všetci vieme, OSN a po svojej pozorovacej misii v Gruzínsku ukončilo e, svoju činnosť po e, práve veta z Ruska No a Európska únia aj OSN e, boli aktívne zaangažované v tomto regióne počas, e, počas vojnového konfliktu a rada by som počula vašu analýzu e, záväzku OSN a EÚ v regióne. Myslíte si, že je to férové opísať náš spoločný záväzok v Gruzínsku ako neúspech a zdalo by sa, že EÚ a OSN toto partnerstvo fungovalo oveľa lepšie v prípade Kosova. Aké sú preto dôvody? Z čoho by sme sa mali e, poučiť z týchto, pokiaľ ide o tieto dve veľmi odlišné skúsenosti? Ďakujem. Slovo má pán Guerrero. Ďakujem pani predsedajúca, pani Migiro. V súčasnosti splnenie mileniových cieľov je spochybnené vzhľadom na krízu, ale politicky e, sme na, v dobrej situácii pre multilateralizmus a pre posilnenie pozície OSN prednedávnom na veľkom samite o klimatických zmenách a na stretnutí Rady bezpečnosti šéf vlád a štátov. A ja sa vás pýtam, či to nie je práve vhodná príležitosť posilniť tú, e, teda využiť tú novú silu OSN, aby v budúcom roku pre tie mileniové ciele sme vyslali významný politický impuls, aby sme konečne splnili to, čo sme, na čo sme sa zaviazali pred prakticky desiatimi rokmi a máme ešte 5 rokov na to, aby sme e, zo sveta odstránili chudobu. Ďakujem za pozornosť. Pani Matera, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, drahí kolegovia. Vystupujem nie preto, aby som položila otázku, ale len aby som vám poďakovala za to, že ste tu medzi vami. Ja som podpredsedničkou výboru FAM e, Európskeho parlamentu. E, patrím do politickej skupiny EPP a som e, europoslankyňou Talianska a je pre mňa veľká česť, že môžem dnes vidieť vás, ktorá ste takou obrovskou priekopničkou, pokiaľ ide o práva žien v Afrike a na medzinárodnej scéne. Ďakujem. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. I repeat everything? Okay. madami... Pani predsedajúca, drahí kolegovia, e, vystupujem dnes nie preto, aby som vám položila otázku, ale aby som vám poďakovala za to, že ste dnes medzi nami. Som podpredsedničkou výboru FAM v Európskom parlamente. Som z politickej strany EPP a z Talianska je pre mňa veľká česť, že môžem poznať ženu, ktorá je symbolom afrického pokroku a ochrany ľudských práv, ako aj práv žien v Afrike. E, dnes máte významný post zastupky generálneho tajomníka OSN a táto funkcia zároveň aj potvrdzuje vašu medzinárodnú kariéru a takýmto spôsobom medzinárodné spoločenstvo potvrdzuje uznanie v tejto oblasti. Vaše kurikulum hovorí same za seba a preukazuje, že zohrávate významnú úlohu na medzinárodnej scéne v septembri z príležitosti prvej medzinárodnej konferencie proti, boja proti násiliu proti ženám. Tam bol aj talianský e, minister. E, bolo to také G8, G8 e, stretnutia krajín, ktoré sa venovali ženským otázkam. Ja som tam bola prítomná a mohli sme dosiahnuť, že aj moji kolegovia, moje kolegyne sa zúčastnili tohto stretnutia a e, boli tam aj zástupkyne žien, ktoré sú obeťou násilia v krajinách. Ďakujem, ďakujem všetkým aj za prácu, ktorú ste vykonali, aj za to, čo ešte vykonáte. Much, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Otázka e, k univerzálnej jurisdikcii a úloha ICC, e, či sme niečo dosiahli, e, pokiaľ ide o riešenie bestrecnosti. Skutočnosť, že máme tento nástroj, je rámec preto, aby sme postihovali diktátorov, aby sme postihovali beztrestnosť. Toto je úspech sám o sebe a niekoľko krajín sú signatármi ICC a skutočne výzvy, ktorým všetci čelíme, spočívajú v spolupráci s ICC. Je to nešťastné, že téma prezidenta v Sudáne eh, sa nedostala eh, do súboru cieľov jurisdikcie tejto jurisdikcie, ale mm, riešili sme prípady e, beztrestnosti buď v rámci ICC, regionálnych orgánov, vieme, aký e, je e, súdny kódex súdu v Hágu, sledovali sme prípady v Hágu, Charles Taylora e, a podobne. Čiže my sme naozaj vytvorili nástroje, ktoré nám pomôžu riešiť bezprestnosť. E, teraz musíme spolupracovať a generálny tajomník potvrdil, alebo potvrdzuje pri každej príležitosti potrebu pre Sudan spolupracovať. Niektoré opatrenia boli prijaté v rámci Africkej únie, aby sa riešila táto otázka, ale všetci čakáme, e, že sa naďalej budeme sústrediť na riešenie tohto problému. Pokiaľ ide o prevenciu konfliktov v Gruzínsku, mm, myslím, že práca OSN a spolupráca medzi OSN a EÚ nie je neúspechom. Veríme, že obe strany majú povinnosť e, splniť si svoje záväzky, urobiť všetko, aby sa tu dosiahol miera stabilita. Pokiaľ ide o mileniové rozvojové ciele, máte pravdu. E, prechádzame kritickým obdobím. Rok 2010 e, je len niekoľko rokov od toho cieľového dátuma. Generálny tajomník zvolal summit na september, aby sme revidovali pokrok a to je príležitosť zmerať to, kde sme ale aj zefektívniť e, implementáciu pre krajiny, ktorých sa to týka. Africké krajiny e, nie je pravdepodobné, že niektorá z nich dosiahne všetky alebo väčšinu týchto cieľov, ale toto bude príležitosť e, sústrediť sa na mileniové rozvoje ciele, aby sa zefektívnili zdroje, pardon, zdroje na ich implementáciu je to moja prozba na prítomných členov, aby e, naďalej podporovali mileniové rozvojové cieľ, aby tieto boli v centre našej pozornosti. Máte úlohu v zabezpečení, aby sa splnili sľuby, aby sa zlepšovalo partnerstvo pre dosiahnutie týchto cieľov. Rada by som poďakovala váženému poslancovi za jej veľmi milé slova. Musíme pokračovať v spolupráci, aby sme nemali len niekoľko žien v popredí, ale mnohé ženy v popredí a myslím, že Európska únia a spolupráca s OSN nám túto príležitosť vytvára. Hovorili sme o orgáne pre rodovú rovnosť a členské krajiny to musia podporiť, aby sme dosiahli e, nejaký pozitívny záver. Budeme pokračovať v týchto diskusiách počas e, vašej delegácie a uvidíme, čo sa v tejto veci dá ešte zlepšiť. Ďakujem za tieto odpovede. Slovo má teraz pán Plevír na minútu. εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω Proton. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia a najskôr sa chcem opýtať vzhľadom na hospodárskú krízu. Možno je tomu tak, že niektoré krajiny nemôžu splniť svoje hospodárske záväzky, pokiaľ ide o rozvoj pomocu. Je nejaký alternatívny plán na úrovni OSN, tak aby tí ľudia dostali podporu, ktorá im bola slúbená? aby napríklad migračné toky do Európy boli čo najviac obmedzené. Moja druhá otázka sa týka Afganistanu. Ste spokojní s pokrokmi, ku ktorým došlo po posledných voľbách? Vypočuli sme si už mnohé o, úro, o úlohe žien, to je nepochybne pozitívne, ale akú konkrétnu činnosť vykonáva OSM v tomto smere? V Afganistane totiž platí jeden nevhodný zákon, ktorý obmedzuje veľmi výrazne práva manželky a manželia môžu zakazovať manželke vykonávať isté činnosti, ak tieto sa nepodvolujú svojim manželom. Slovo má teraz pán Šuntis. Ďakujem pekne. A ja by som chcel položiť niekoľko otázok. Myslím si, že by sme mali využiť prítomnosť pani Migiro. Chcem jej poďakovať za to, že prišla. Medzinárodné problémy sú jednoducho medzinárodného charakteru a musíme e, využiť aj úlohu OSN. Teraz moja otázka. Európska únia a jej politická úloha a ďalej politická úloha OSN sa musí prehlbiť. Sú tu konkrétne témy, Kodáň, otázka klimatických zmien, e, ďalej zmluva o neporušovaní práv. Myslím si, že je potrebné podniknúť kroky, aby sme dosiahli nejaké pokroky v tomto smere ďalej. E, je tu úsilie, ktoré by znamenalo, že na národnej úrovni je potrebné zaviesť opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na boj proti korupcii na úrovni štátnych e, úradníkov. Rečník bol prerušený. Bohužiaľ, pani predsedajúca obmedzila rečníka na jednu minútu. Pán Deva. Ďakujem pekne. Rád by som sa opýtal niečo, čo súvisí s pozorovateľom v Afganistane za OSN boli sfalšované tieto voľby. Pozorovateľ, ktorý bol vyslaný z OSN, vôbec nesplnil svoju úlohu Potvrdili to aj norskí pozorovatelia. Teraz je dokázané, že voľby boli podvodom. Ak britskí vojaci budú naďalej v Afganistane a ak nie sme schopní zabezpečiť aspoň minimálnu spoluprácu s orgánmi Afganistanu, ohrozujeme životy aj britských a amerických vojakov a chcem sa opýtať, prečo tento pozorovateľ nebol schopný splniť svoju úlohu. Posledná otázka od pána Fan Ordena. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Doktorka Migerová, rád by som sa vrátil k otázke, ktorá sa týka tyranov. Medzinárodné spoločenstvo zrejme v tomto nedosahuje veľmi dobré výsledky a pýtam sa túto otázka pretože e, nezastupujete len OSN, ale vzhľadom na vaše predošlé funkcie ako ministerka zahraničných vecí a vašu úlohu v Sadoku, v, v nedelu eh, sa stal incident v Londýne v, eh, pri veľvyslanectve Zimbabve a mnohí ľudia eh, žiadajú Sadok, aby urobil dôraznejšie kroky za zmeny v Zimbabve. Prečo medzinárodné spoločenstvo nie je efektívnejšie v riešení s problémov tyranov, ako je Mugabe? A prečo susedné africké krajiny nepodporujú ľudí zo Zimbabve, aby sa zbavili tohto tyrana? Ďakujem. Merci. Ďakujem. Teraz dám slovo komisii, ktorá je zastúpená generálnym riaditeľom ETKA. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za to, že ste nám dali príležitosť povedať niekoľko slov. Pani Migero bola prijatá dvomi výbormi, dvoma komisármi, e, pánom Degurtom a pani Waldnerovou a mám to potešenie povedať niekoľko slov teraz tu. Veľmi si vážime, že číslo 2 v systéme OSN e, sa unúvalo prísť sem do Bruselu je to veľmi dôležité pre spoluprácu medzi OSN a Európskou komisiou a skutočne e, OSN a spolupráca s Európskou komisiou je dôležitá aj z finančného hľadiska. Predstavuje to asi 1,2 miliardy v roku 2008 600 76 miliónov na rozvoj a 400 miliónov sa vynaložilo na urgentné otázky. Ale okrem týchto finančných vecí si tiež vážime tiež aspekty nášho partnerstva, ktoré idú nad rámec finančných otázok. Politická práca, normatívna práca možno, že nevyústuje vždy do veľkých zmluv, ale je to veľmi dôležité a spoločné síly, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, klimatické zmeny, e, svetové riadenie, tu môžeme mať väčšiu váhu, ako keby sme e, sa snažili veci presadiť len sami. Sme radi, že je tu táto štvrtá správa, ktorá e, je ambicióznou analytickou správou o dôležitej téme e, obdobia po kríze. A už prvá správa je inventárom našej spolupráce. Je to dôležitá komunikácia, ktorú si komisia veľmi váži a tí, ktorí sledujú naše partnerstvo zblízka. Ale táto správa rieši tému obrovskej politickej dôležitosti na ktorej intenzívne spolupracujeme. Minulý rok e, vyšla nezávislá analýza, ukázalo sa, že OSN má, e, má osobitnú expertízu, pokiaľ ide o riešenie okamžitých kríz a Eh, OSN a Európska komisia sú jedinými multilaterálnymi aktormi, ktorí môžu eh, používať eh, široké nástroje, ktoré pokrývajú celý cyklus konfliktov, pokiaľ ide o obnovu spoločnosti, prerod inštitúcií a zabránenie krízam. Správa veľmi dobre ukazuje, že sme dosiahli oveľa dôležitejšie partnerstvo, ako by bolo možné, keby sme e, spracovali len sami, pokiaľ ide o mm, bezpečnosť potravín. Tu sa spoliehame na expertízu našich vzájomných inštitúcií a tieto diskusie sú veľmi intenzívne a napäté. Pokiaľ ide o tento nástroj, na bezpečnosť potravín. Tu sa integruje e, prístup e, v rozvojových krajinách, vrátanie krajín organizácií OSN a OSN reagovala vytvoril, vytvorením koordinačného mechanizmu pod vedením e, e, zástupcu generálneho tajomníka pána Navaru a e, teda tento integrovaný e, prístup sa týka všetkých krajín, ktoré podporuje e, tak OSN ako aj Európska komisia. Pokiaľ ide o spoločné snaženie špeciálneho vyslanca OSN a špeciálneho poradcu Európskej únii, aby sa riešili komplexné otázky, ktoré sú súčasťou riešenia problémov v Mianmarsku. Sú tu mnohé príklady našej spolupráci v miestach ako je Irak, Sudán, Gruzinsko a podobne. A tiež si ceníme túto e, správu pre e, jeho transparentnosť a zodpovednosť. Je to úspešný príklad dynamickej proaktívnej spolupráce, kde sa sústredujeme na partnerstvo v holistickom zmysle. Tento komplexný pohľad na našu spoluprácu e, nám umožňuje e, oceniť všetky črty našej spolupráce v krízových oblastiach. Je to tiež e, dôležitý nástroj pre riešenie zodpovednosti. Je to viac ako len projekty a naša spolupráca je takto živá, ukazuje sa veľmi reálne e, mnohými príkladmi, ako komunitárne fondy prispievajú k obnoveniu nádeje a obnoveniu životov. Chceme zabezpečiť to, aby sme získali z nášho partnerstva to najlepšie a to znamená, kde, kedy, ako spolupracovať. E, tu e, riešime, e, analizujeme všetky možnosti. Je tu tiež kritika zo strany parlamentu, že nie je jasné, prečo, sa, prečo si komisia zvolila OSN za e, vedúceho partnera upozorňuje na, na niektoré kľúčové otázky tejto hodnotiacej správy, zvlášť situácie, kde sa snažíme spolupracovať najlepším spôsobom. Komisia a OSN sa potrebujú pozrieť na uh, E, synergie, aby sme urobili maximum z našej spolupráce. E, jedna oblasť, ktorá je úspešná, je rehabilitácia povojnových oblastí, tam, kde krajina nemá veľmi silné kapacity. Tiež sú tu multidonorské dohody a efektívnosť princípov, ktoré sa snažíme presadiť hoci e, staré e, donorské krajiny sa rozhodli, že zostanú na tej istej úrovni e, darcovstva, dá sa predpokladať, že celková suma priamej rozvojovej pomoci sa zdôrazní a za týchto okolností musíme urobiť maximum a pokiaľ ide o efektívnosť využívania pomoci, nesmieme sa obmedzovať len na EU a OSN, ale musíme byť otvorení všetkým darcom. A na záver, pani predsednička, rád by som vyjadril veľký záujem e, komisie, e, v, pokiaľ ide o oznámenú nomináciu zástupcu generálneho tajomníka pre rodové otázky. Dúfame, že e, nový zástupca generálneho tajomníka bude menovaný rýchlo a že menovaná osoba bude mať kapacitu získať si všeobecnú pozornosť, mobilizovať rozhodovanie a dobré riadenie a zabezpečiť efektívne líderstvo v rámci systému OSN. Ďakujem pekne. Pani zástupkyňa generálneho tajomníka, máte možnosť, aby ste odpovedali na tú poslednú otázku. Nech sa páči. Môžem to vziať. Ďakujem. Otázka k hospodárskej kríze a k tomu, že veľa krajín nemôžu dosiahnuť eh, tie ciele a záväzky, ktoré dosiahli, ale kríza tiež preukázala, že je možné rýchlo mobilizovať e, naše prostriedky, ak vidíme množstva, ktoré sa v skutočnosti aj mobilizovali v rámci plánu ekonomickej obnovy a je úplne jasné, že keby štáty boli schopné plniť čo i len časť svojich záväzkov, bolo by možné prispieť k tomu, že by sme rešpektovali aj miléniové ciele a preto aj generálny tajomník vždy nástojil na tom, že tie krajiny musia príjmať opatrenia, tie krajiny, ktoré príjmajú a realizujú dobré politiky a teraz viac ako kedykoľvek predtým máme príležitosť práve tieto krajiny, ktoré potrebujú našu pomoc, tak im musíme pomôcť. Aj tie otázky klímy, Musíme investovať milióny do boja proti chudobe. Hospodárska kríza preukázala, že áno, že sú tu problémy, ale zároveň sú tu aj možnosti, ak existuje reálna politická vôľa. Pokiaľ ide o Afganistán, je nepriateľné, aby ľudská dôstojnosť, dôstojnosť žien bola ohrozovaná tak, ako tomu bolo v Afganistane. Generálny tajomník veľmi jasne hovorí, že táto situácia je netolerovateľná. A medzinárodné spoločenstvo aj OSN majú pred sebou spoločnú výzvu, aby týmto krajinám pomohli vytvoriť inštitúcie, ktoré budú sa zastávať e, e, ľudských práv a predovšetkých práv žien a tiež e, rovnosti všetkých občanov. Medzinárodné problémy sa samozrejme OSN zohráva aj politickú úlohu, ale zároveň aj sprostredkovateľom v takých témach, ako, môže byť, ako sú klimatické zmeny, nešírenie jadrových zbraní, otázkach korupcií. E, veľmi často, keď som viedla rozhovory, tak keď sa hovorí o hospodárskom rozvoji, ktorý má byť udržateľný, treba bojovať e, rozhodne proti korupcii. A ja a ďakujem aj vám za vašu podporu, za vašu spoluprácu v krajine, ktorú veľmi dobre poznáme v Tanzánii. A teraz e, k ďalšej otázke. OSN uznávajú, že došlo v Afganistane pri voľbách k určitým machináciám. Aj pán Karbaj, Karzaj pardon, to už povedal, bola a k tomu aj tlačová konferencia. Otázka je, akú OSN tam zohrala úlohu. OSN tam bola predovšetkým ako technická podpora a pomoc. OSN nemôžu konať ako pozorovateľ a podporovať toho či oného. Generálny tajomník pri tejto misii bol toho názoru, že je potrebné pripomenúť Vanovi eh, Karzajovi, že sa nedá nič a nemôže nikomu eh, a nič schovávať. A tak sa vyjadril v tomto zmysle aj včera v tlači a podporil aj všetkých partnerov. Pokiaľ ide o tyranov v OSN, samozrejme tyranov nikdy e, nepodporovala ani nebude. Minulý rok som sme spolu organizovali e, stretnutie Africkej únie, kde sa jasne konštatovalo, že treba bojovať proti tyranom. Takéto e, stretnutie bolo veľmi dôležité a medzinárodné spoločenstvo samozrejme tiež vyvia tlak a vtedy to prináša výsledky. Preto napríklad vznikla v Zimbabwe vláda národnej jednoty a to je veľmi pozitívny bod. Ale keď budeme zjednotení všetky, všetky inštitúcie, keď budeme sledovať naše princípy, tak ukončíme e, s tyraniou vo svete. To bola moja odpoveď na rôzne položené otázky a tiež ďakujem generálnemu riaditeľovi z Európskej komisie za jeho vystúpenie. Samozrejme, budeme brať do úvahy tie oblasti, e, v ktorých by bolo potrebné posilniť vzájomnú spoluprácu medzi našimi inštitúciami. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať pani Migoro, Migoro za jej vášnivé vystúpenie a jej obhajobu práv a tiež za spoluprácu s Európskym parlamentom a myslím, že je jednoznačne dnes dokázané prostredníctvom tejto správy aj prostredníctvom diskusie, že vzťahy medzi EP a OSN sú potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. Máme pred sebou obrovské výzvy. Pani Migiro naznačila, že finančná kríza e, stojí Afriku 261 miliárd, to znamená 2,6 krát viac, než je, než je globálna pomoc rozvojová pomoc, e, ktorú medzinárodné spoločenstvo dáva týmto krajinám a vzhľadom na túto obrovskú výzvu, ako je hlad, e, milióny osôb, e, ktoré majú hlad, klimatická kríza a tiež potreba nových stratégií, nové zdroje, naša spolupráca je potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Ďakujem veľmi pekne pani zástupkyňa generálneho tajomníka že ste e, sa zúčastnili dnes na pôde Európskeho parlamentu na tomto stretnutí.